poslankyne, poslanci, e, prosím, e, považujme tú minútu ticha, ktorá prebehla, e, že to bola minúta ticha aj za tieto osoby. Áno, áno, kolegyne, kolegovia, samozrejme sa pridávame aj k tejto, tomuto vyjadreniu sústrasti. Takže máte našu podporu A teraz k programu. Zapisnica zo schôdze. Pán Simpson sa ešte hlási o slovo. Pán predseda. Mohli by ste prosím na 176 poslať technikám, pretože mi nefunguje hlasovacie zariadenie. Ďakujem. Áno, okamžite niekoho vyšleme. Takže zápisnica z 18. januára 2012 je k dispozícii. Má prosím niekto nejaké poznámky, pripomienky k tejto zápisnici? Nikto sa nehlasí o slovo, takže je schválená písomné vyhlásenie 0041 2011, ktorú predložili kolegovia Kadek a ďalší. Ide o boj e, proti e, rozširovaniu rias. Väčšina poslancovského parlamentu schválila e, tento dokument, takže ho podľa článku 123 zašleme príslušným príjemcom a bude to aj zverejnené po skončení tejto, tohto pléna. Pán Kadek má možnosť e, prehovoriť, ak chce. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Nepochybujem o tom, že komisia túto písomné vyhlásenie zohľadní a že e, na úrovni spoločenstva budeme riešiť tento problém, ktorý sa týka nášho pobrežia. Musíme pripraviť e, e, európsky akčný plán proti e, takýmto, takýmto riasám. Ďakujem všetkým, ktorí podporili tento text. Už štyri plné som tu prezentoval túto otázku a Chcem sa poďakovať hlavne kolegom, ktorí so mnou spolupracovali. Je to pán Olejničák za SAD, pán Tremopulos za Zelených a pán Zanony za Liberálov. Ďakujem vám veľmi pekne, drahí kolegovia. Komplimenty. Ďakujem pekne. Takže to písomné vyhlásenie 004-2011 je vybavené, teraz 003 2011 od pána Danelisa a ďalších. E, toto e, je pakt ostrovov ako európska iniciatíva, väčšina poslancov